Je tu samozrejme nebezpečenstvo nových utečeneckých e, tokov. Už teraz e, musíme sa pripraviť e, na to, aby sme mohli riešiť tie problémy, ktoré prídu. Ďakujem. Tým by sme ukončili rečníkov v mene skupín. A teraz chceme takisto privítať delegáciu z brazílskeho parlamentu a ktorí sú e, na galérii. Je tam pán Carlos Alberto Lereja, predseda výboru pre zahraničné záležitosti a sú tu na prvom brazílsko-európskom medziparlamentnom stretnutí. To je štrukturalizovaný dialog medzi členmi Európskeho parlamentu a zástupcami Národného kongresu. Prosím, mohli by ste to tam odstrániť? Thank you.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 Ospravedlňujem sa za to. Delegácia sa zúčastní prvého interparlamentného stretnutia medzi EP. Pán Brok, pán Brok, chcel by som zistiť, či členovia tohto parlamentu sú zodpovední za ten incident, čo sa deje práve na galérii. Neviem, či máme nejaké informácie, ktorá by, ktoré by pomohli zistiť Európskemu parlamentu, kto je zodpovedný za to, kto vstupuje do parlamentu. Mohli by ste sa obrátiť, prosím, na kanceláriu predsedu? Chceme vedieť, kto týchto ľudí dostal do parlamentu. Budem pokračovať. teda štrukturovaný dialog podľa spoločného akčného plánu pre strategické partnerstvo eu brazília a takisto sa tým vytvorilo parlamentné fórum na e, vyrokovanie e, pri dohody o pridružení EU-Mercosur. Veľmi vás vítam. Takže môžeme pokračovať v rozprave. Pán Kasulides, prvý rečník.